E, boj a naozaj by som bol rád, keby sme aj v budúcnosti úzko spolupracovali. Kolegovia, kolegyne, e, voľba podpredsedov e, parlamentu. Ja tu navrhujem, aby tá lehota bola dnes večer 18.30. Môžete predkladať návrhy na kandidátov. Takže tie kandidatúry prosím v miestnosti R001 je to e, miestnosť predsedníctva 00.1.01 e, v budove Louis Weiss a ešte tieto informácie bude mať aj e, sekretária, takže prosím dnes večer e, do pol siedmej. Teraz e, táto schôdza je odročená až do večera do e, pol siedmej. Ďakujem pekne. Pardon,